tak zabrania e, takýmto chýbám, e, pretože budú projektovať e, také projekty, kde sa bude zabúdať na špekuláciu. Ďakujem, Eider. Mm, teraz, ak dovolíte, by som uzavrel túto diskusiu a na záver by som ti, Eider, rád povedal, že som veľmi že tvoj starý otec by bol na teba hrdý. Bol to jeden eh, z, zo zástupcov eh, španielského hnutia odporu, odboja, pretože tvoj starý otec bol aj vo vezení. Takže eh, o správe sa bude hlasovať o pol 12. zajtra. Ďalší bod na programe, vyhlásenie pro komisie o e, európskej stratégii e, pre Dunajský región. Myslím si, že pána komisára Ševčoviča máme už tu, takže teraz mu dáme slovo, aby e, predniesol svoje vyhlásenie v mene komisie. Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Now it works. Začal by som tým, že podunajská stratégia je veľmi dôležitá pre Európsku úniu. Podunajský región sa týka 14 krajín a z toho 6 nečlenských krajín EÚ. Žije tam vyše milióna obyvateľov a myslím si, že odkedy bola táto stratégia uvedená, všetci sme ešte viac presvedčení o vzájomnej previazanosti týchto štátov a o tom, ako veľmi by mohli profitovať zo so zlepšenej spolupráce a koordinácie svojich aktivít. Boli sme svet, môžeme byť svedkami toho, ako by sa ich konkurencie schopnosť mohla zvýšiť, keby konali vedno v súčinnosti, keby sa zosúladilo vzdelávanie, politiky trhu práce, bezpečnosť a ďalšie oblasti. Veľmi dobre vieme, že Podunajská oblasť bola intenzívnou oblasťou rozširovania Európskej únie na východ a nové kandidátske krajiny eh, na Západnom Balkáne ešte stále čakajú na prijatie. Čo sa týka oznámenia komisie o tejto stratégii, toto bolo oznámené 20. V apríli, prepáčte, v apríli 2011 máme tu štyri piliere, prepojenie podunajskej oblasti, ochrana životného prostredia, vybudovanie prosperity a posilnenie podunajskej oblasti. Ako sme pokročili? Ako ďaleko sme sa dostali počas jedného roka realizácie e, tejto stratégie. Komisia pripravuje svoju prvú správu, ktorá bude prijatá na začiatku roka 2013. Rád by som sa s vami podelil o e, krátku predbežnú informáciu. Ako viete, e, môj kolega komisár Han, ktorý cestoval po tomto regióne, sa na vlastné oči presvedčilo aktivitách, ktoré sa odštartovali v súvislosti s predmetnou stratégiou Myslím si, že sme vytvorili novú dynamiku, novú spoluprácu na rozličnej úrovni, kde sa zapojili politickí aktéry, rozličné podniky, ktoré spolupracovali a výskumné komunity. Poprvý raz sme videli, že jednotlivé krajiny hľadajú spoločné riešenia spoločných víziev a videli sme, že táto stratégia sa stáva dlhodobou spolupracujúcou platformou platformou pre spoluprácu. To bude veľmi dôležité pre budúcnosť, to, ako e, budeme schopní skombinovať rozličné e, stratégie, rozličné politiky, ako ministri dopravy vytvoria spoločné aktivity. Už začali deklaráciou o, Dun- po Dunajskej vodnej ceste a o zlepšení situácií na Dunaji. EU môže pomôcť takýmto aktivitám, novými možnosťami obnovy Dunajskej flotily, ako spôsobiť, aby všetky pracovné miesta súvisiace s Dunajom boli ekologickejšie. Na to nám pomôžu spoločné výskumné centra. kde by sa zhromažďovali údaje, ktoré by následne mohli zlepšovať rozhodovanie a kde by sa zhromažďovali údaje o stave životného prostredia. Sme veľmi radi, že aj spolupráca s policiou v členských štátoch podunajského regiónu sa pekne rozvíja a takisto môžeme rozvíjať cestovný ruch v oblasti Dunaja spoločne. Toto sú iba niektoré prípady. Včera komisár Hahn otvoriť nový most medzi Bulharskom a Rumunskom v Kalafate. Dôležité je povedať, že tento most je iba druhým prechodom cez hranicu, ktorá je 600 km dlhá. Dúfam, že v budúcnosti uvidíme viac eh, konkrétnych eh, transnárodných projektov. Už vyše 50 projektov je vo fáze skúmania. A niektoré projekty čakajú na spôsob financovania a spôsob realizácie v budúcnosti. Záležitosť financovania je podstatná, zásadná. Je to kľúč e, k ďalšiemu úspechu týchto projektov. Stratégia sa horizontálne týka viacerých politík komisie a preto sa pokúšame zaviesť sem prvok makroregiónu do spoločných strategických partnerských kontraktov a do operačných programov, kde potrebujeme skombinovať e, finančné nástroje a spôsoby financovania podunajského projektu. Rád by som e, pripomenul, že Rada žiadala od Európskeho parlamentu a od komisie, aby do polovice roku 2013 preskúmala potenciálne stratégie. Tento časový bod bude dôležitým, dôležitou možnosťou obzrieť sa a zistiť, čo sa dovtedy udialo. Chcem poďakovať Európskom parlamentu za odbornú pomoc po Dunajskej stratégii. Vážime si to ako komisia a všetci recipienti si vašu podporu vážia. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme vám, pán komisár Ševčovič, pán podpredseda komisie. A teraz budú hovoriť rečníci v mene politických skupín parlamentu. Pán Jozip Matula bude hovoriť v mene EPP strany ľudovcov v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, kríza, spôsob, akom sa vyvíja, v podstate nám len potvrdzuje tú skutočnosť, že e, prepojené trhy sú oveľa odolnejšie e, než izolované trhy. Takže keď chceme silnejšiu Európu, musíme mať integrovanejšiu Európu. A preto naša odpoveď je, že potrebujeme viac Európy. Pán Barroso povedal nedávno, že došlo k pokroku, ale nie k dostatočnému pokroku. Tí, čo podporujú koheziu, politiku súdružnosti, podporovatelia e, iniciatívy lepších výdavkov, všetci hovoria, že daná stratégia pre Dunaj je absolútne dôležitá, pretože predstavuje platformu, pre regióny, ktoré sú povodí Dunaja. Opatrenia, ktoré sa navrhujú alebo prijímajú, sú novými opatreniami a tiež budú určitým takým lakosovým papierikom integrácie Európy, najmä tam, kde máme viac e, úrovňové riadenie. Myslím si, že e, Dunajský koridor predstavuje koridor, cez ktorý sa prevážajú tovary e, smerom na východ a do tretich krajín a podobne, takže je to veľmi dôležitý región. Takisto je to región, ktorý podporuje trvalý udržateľný rozvoj. A tiež je dôležité, aby sa tam vytvárali nové pracovné miesta práve v súvislosti s prepravnou funkciou. Sú tam ďalšie sociálne a ďalšie kritériá, ktoré tiež treba vziať do úvahy. Avšak sú samozrejme predkážky aj tejto stratégii. Včera pán komisár Hahn pri otváraní mostu ktorý ste spomínali, hovoril, že je potrebné stavať oveľa viac mostov Ehm, na tejto 600-kilometrovej hranici. Takže keď chceme byť úspešnými, musíme naozaj prekonať všetky bariéry cezhraničnej spolupráci. Ešte mám jednu otázku, ktorú by som chcel položiť. Z rozhodnutí komisie je jasné, že stratégia pre Dunaj eh, si nebude vžadovať nové extra fondy, novú legislatívu, novú, žiadnu ďalšiu administratívnu záťaž. A myslíte si ale, že Niektoré z týchto bodov by nemohli byť revidované, ak by výsledok um, toho vyhodnotenia bol pozitívny. Komisia si myslí, že je možné um, mať aj určité opatrenia priamých intervencií tam, kde by sa odblokovala cezhraničná spolupráca. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Čaba Tábajdy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že treba privítať to, že podpredseda komisie pán Ševčovič eh, sa vystúpil tu v tejto snemovni, pričom hovoril o, hovoril o stratégii pre Dunaj. Ehm, maďarské predsedníctvo Európskej únie sa venovalo tejto otázke. Jedným z našich najväčších výsledkov bolo niečo, čo všetky krajiny, ktorých sa to týka, privítali a to bola otázka spolupráce, pretože toto absolútne potrebujeme, ale konečne máme stratégiu pre Dunaj, ktorá umožňuje lepšiu spoluprácu podunajských štátov, hľadiska dopravy, prepravy, cestovného ruchu a tak ďalej, ale musíme zabezpečiť, aby naozaj Dunaj bol navigovaný, a myslím si, že jednotlivé krajiny v tomto musia urobiť oveľa viac. To platí pre Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, všetky členské štáty, ktoré sú po brehoch Dunaja, pretože musíme využívať vody Dunaja správnym spôsobom. Je tam veľký potenciál, potenciál, ktorý doteraz bol vonkoncom nedostatočne využitý a preto je treba do toho zapojiť aj spoločnú poľnohospodárskú politiku, politiku vedeckého rozvoja a podobne aby sme využili pre tento projekt. Bude to nás prospešne všetkým krajinám. Ďakujem pekne Čambovi, hovorí predseda. Zabudol som povedať, že pán Tabajdy hovoril za skupinu socialistov a demokratov a teraz na dve minúty dávam slovo pánovi kolegovi Michailovi Tojerovi za ALDE. Ďakujem pekne, pán komisár. Parlament vždycky aktívne podporoval túto stratégiu. E, myslím si, že bolo 60 podpisov poslancov, preto som aj rád, že tu dnes máme túto tému na programe. Myslím si, že tu post, post, výstavba mosta to je určite určitý pokrok, ale to je taký pokrok, by som povedala, ktorý ide slimačím tempom Um, ehm, dosvedelo som sa napríklad e, aj od uh, ministra výstavby, že keď niečo chcel budovať na v blízkosti, potrebuje neviem koľko x rôznych povolení a podobne. Čiže je tam strašné množstvo rôznych prekážok a preto chceme, aby komisia mohla uh, podporiť určité konkrétnejšie opatrenia. Takisto aj prostriedky musia byť namierené smerom na Dunajskú stratégiu a tiež potrebujeme aj samostatnú rozpočtovú položku keď chceme niečo presadiť. Tiež treba budovať aj určité administratívne kapacity, tiež je potrebné podporovať malé stredné podniky, aby mohli spolupracovať, tiež treba zabezpečiť transfer technológií, ale potrebujeme aj viacej občianských hnutí a podporovať tieto občianské hnutia, pretože inak to nebude fungovať ja som vlastne už aj navrhol pani Merkel aj pánovi Velevandovskému, že či by nemohla vzniknúť určitá e, skupina podunajskej mládeže a podobne, pretože mladí ľudia by sa chceli stretávať a podobne, ale lísky na vlaky sú drahé a podobne takže na toto by bolo trebné prostriedky a takisto aj národné parlamenty jednotlivých krajín by mali tiež e, hrať dôležitú úlohu, ale myslím si, že my, Európsky parlament, by sme sa mali chytiť takej tej vedúcej úlohy a podporiť ostatné národné parlamenty, aby túto stratégiu pre Dunaj tiež veľmi e, vzali za svoju predseda. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty dávam s pani e, Lochbiller. Ďakujem pekne, pán predseda ctený komisár, ctený pán komisár Ševčovič a milí kolegovia. Je veľmi dobré, že dnes eh, sme si vypočuli stanovisko komisie k stavu stratégie stavu stratégie pre Dunaj. Tiež nie je vonkoncom jednoduché získať informácie o tejto stratégii eh, ani pre ruského poslanca. Oči ťažšie je to získať informácie pre obyčajného občana. Eh, preto je dôležité, aby sme zapojili aj eh, civilnú občianskú spoločnosť práve do tejto stratégie pretože nemajú o tomto ani žiadne informácie, ale len takýmto spôsobom sa o tejto stratégii budú môcť občania dozvieť. Preto si myslím, že komisia by mala spolu s jednotlivými zúčastnenými štátmi ehm, zabezpečiť dostatočné poskytovanie informácií o tomto občanom. Tiež by som chcela vás požiadať, aby ste mi odpovedali na ústnu otázku, ktorú som predložila ešte v júli v roku 2011 za skupinu GUE. Išlo o to, že išlo o to, um, aby sa zabezpečilo um, uvoľnenie Dunaja medzi Straubingom a Westhofenom. Je to veľmi uh, cenné prírodné prostredie. Uh, je tam množstvo rôznych uh, e, živočišných druhov, ktoré sú ohrozené práve uh, veľmi vysokou lodnou dopravou. Čiže uh, je, nie, bolo by dobre, keby tam nedošlo k ďalšej výstavbe. Komisár Hunt odpovedal v roku 2011 čiastočne, ale nie na všetky časti otázky a nezodpovedal mi tú časť otázky, kde sme sa pýtali, že aké opatrenia príjme komisia pri príjmaní rozhodnutia o E, aby tie odporúčania nezávislej skupiny odborníkov, aby sa uskutočnili. E, takže je dôležité, aby bolo jasné, že vlastne aký vplyv e, majú, kto mal aký vplyv na stanovisko nezávislých expertov. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za skupinu GUE dám slovo pánovi Angurakisovi. Ďakujem, pán predseda. Aktivity v podunajskej oblasti nemajú nič dočinenia s potrebami ľudí, napríklad kultúra, vzdelávanie, infraštruktúrne projekty a využitie vodných zdrojov. Makroregión nie je o priemyselnom rozvoji ani o ďalšom rozvoji, ktorý by tieto potreby bral do úvahy. Nie, ide tu o prehlbovanie kapitalistických trhov, ktoré nie sú o reštrukturalizovanie, ale o masívnej chudobe, e, bankrotovaní. Európska stratégia do roku 2020 je energetické korporácie, ktoré využívajú zdroje pre svoje vlastné zisky, aby prepojili klany Európy, treba preorientovať a používať iným spôsobom, lebo inak budú z toho profitovať len podniky, niektoré podniky. Práva pracovníkov, práva občanov sa, sú, nie sú vypočuté. Robotníci budú musieť sa obetovať, aby sa podporil rast, ktorý, z ktorého budú mať osoh len niekoľkí ľudia. Veľmi pekne vám ďakujeme a aby sme tento, toto kolo rečníkov uzavreli, pán Štadler za nezaradených má slovo na jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, najprv by som chcel poukázať na to, že táto stratégia ehm, v podstate vychádza z rakúsko-rumúnskej stratégie ehm, iniciatívy. Rakúsko samozrejme má som to svoju určitú historickú úlohu. Avšak ehm, Problematika je však je veľká, predovšetkým čo sa týka infraštruktúry, aj lodnej dopravy, aj pozemnej dopravy, leteckej dopravy. Práve v tomto regióne je tam množstvo problémov a my sme už urobili, určite, keď sa pozrieme aj na stratégiu 2020, tak práve tieto sektory, ktoré majú veľmi dôležitý vplyv na rozvoj regiónov, teda tieto um, dopravné možnosti, tie sa pretavili do Connecting Europe Europe, ale myslím si, že treba uvedieť, že či tento Connecting Europe eh, je je, by sa nemohol využiť práve, pretože hovoríme o do, posilnení eh, leteckej, pozemnej aj, aj vodnej dopravy a mohli by sme práve tie, tu, tento program použiť eh, v týchto regiónoch, podľa mňa. Predseda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 za jej nový stav. Zablážame za menom a určite je veľmi spokojná. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, včera sa dostával most a myslím všetci tí, ktorí tam boli prítomní, hovorili o stratégii pre Dunaj Určite by to malo pomôcť zlepšiť kvalitu života občanom treba vyhodnotiť, čo sa udialo doteraz, e, treba sa vyhodnotiť alebo oceniť, aké budú výzvy a čo treba urobiť pre budúcnosť. Chcela by som pripomenúť, alebo nemusím ani pripomínať, že um, sú milióny občanov, ktorí očakávajú výsledky tejto stratégie. Je to tak aj v Bulharsku, stretávame sa každý mesiac aj s zastupcami ministerstiev alebo ministerstva pre regionálny rozvoj, tak aby sme dosiahli ciele tejto stratégie a vieme, čo ľudia očakávajú. Ľudia očakávajú cesty, prístavy, čisté vody, cestovný ruch, centra pre mladých, malé a stredné podniky. E, čo viac potrebujeme? Už potrebujeme len politickú voľu pre vyplniť všetky tieto ciele takejto stratégie. Európsky parlament bude vás podporovať, pán komisár e, je dôležité zabezpečiť jasné podmienky, jasné zodpovednosti a ciele a myslím si, že ďalšou dôležitou vecou je zjednodušiť postupy. Ja by som tiež chcela obrátiť pozornosť vašu na účasť mladých ľudí v tejto stratégii, pretože oni sú tými, ktorí sú najkreatívnejšími, najinovatívnejšími v spoločnosti a naozaj môžu pomôcť eh, stratégie splniť svoje ciele. Poďalšie potrebujeme strategické investície, Hlasovali sme o viacročnom finančnom rámci, čo môžeme z tohto využiť pán komisár, bude to len tedy možné, keby sme mali naozaj adekvátne zdroje, koordinované postupy. A potom sa nám podarí túto stratégiu premeniť z troch nie na tri áno. Takže áno, novým myšlienkam, novým investíciám a áno, lepšiemu životu ľudí v podunajskej um, oblasti. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Dančila. Spolupráca v Dunajskom eh, regióne sa konsolidovala. A eh, ten fakt, že viaceré štáty v podunajskom regióne sú členmi EÚ, tvorí hlavný vzťah v spolupráci nové nástroje pre spoluprácu. To je vlastne podstata e, novej stratégie pre, európsky, e, pre Dunajský región. A myslím si, že e, je, to bude dobrá vec pre spoluprácu a rôzne výmeny medzi jednotlivými regiónmi iba konštantné výmeny, konštantné vzťahy a napríklad výmena informácií ohľadom ekológie E, budú môcť aplikovať správne riadenie, správne cezhraničné riadenie rôznych situácií, napríklad prírodné katastrofy alebo cezhraničné znečistenie. Iba spolu krajiny regionov môžu dosiahnuť spoločné ciele, ale takisto to sa dá robiť len prostredstvom dobrého financovania. Ďakujem. Teraz 1,5 minúty pani Jegle predseda, pán komisár, naša stratégia pre Dunaj je významný projekt, v rámci ktorého Európska únia reagovala na iniciatívu občanov. A práve takéto pozitívne schovanie sa občanov viedlo k takýmto, takejto aktivite či v podunajskej stratégii, pričom vlastne to bolo práve dobrým príkladom tzv. bottom-up e, prístupu. A však Európska únia má všetky možnosti, aby e, reagovala na e, to, čo obyvateľia, o čo majú záujem a preto je to treba podporovať. To znamená, že nie je možné túto stratégiu teraz niekde do šuflíka odložiť a na to zabudnúť. Práve to treba však naplniť aj rozpočtovými prostriedkami. To, čo ste povedali aj vy, to je tiež veľmi dôležité, pretože tu ide predovšetkým o to, aby sa zabezpečili pracovné miesta a zlepšila sa životná úroveň občanom podunajskej oblasti. Takisto je dôležité zabezpečiť lepšiu um, vý, obchodnú výmenu, a takisto podporiť dopravu, takisto je podľa mňa veľmi dôležitá spolupráca v oblasti vzdelávania a cezrančná spolupráca, takisto je pod potrebné podporovať aj vzdelávanie, aj sociálne opatrenia. Všetci budú mať eh, mm, výhodu z toho, ktorí žijú v podunajskej oblasti tiež by bolo dobré eh, zjednotiť eh, systém vzdelávania, aby sa všade uznával titul bakalár a master. Mm, to je veľmi dôležité a takisto aj po roku 2013 by som chcela, aby bola stratégia pre Dunaj tavená do jednotlivých národných e, programov, pretože myslím si, že táto, tento región je tiež súčasťou Európskej únie. Ďakujem pekne predseda. Týmto sme ukončili a teraz nasleduje pán Ertuk. Ďakujem pekne. Ctený pán Kolesa a kolegovia, nevyhnutnosť hľadať európske riešenia. Um, myslím si, nikdy nie je dôležitejšie ako v prípade európskych riek, pretože tie spájajú európske krajiny. Myslím, že negatívnym príkladom je to, čo sa udialo v Maďarsku pred dvoma rokmi, kde došlo k tej ekologickej katastrofe v blízkosti Dunaja a podobne. Čiže je veľmi dô, tak ďalšou dôležitou oblasťou je prepojiť dopravu, preto to súvisí s transeurópskymi sieťami, takže takisto aj e, vodné cesty sú veľmi dôležité, pretože určite sú ekologickejšími Ehm, okrem toho musíme plniť aj ekologické ciele, teda aj ciele v oblasti emisí a preto musíme podporovať aj ehm, zozelenenie dopravy. Už sa tu aj o tom hovorilo, že tá časť Dunaja ktorú už tu dnes bola spomínaná, že je nesprávnym príkladom na nemeckom území, kde nebolo dostatočne všet triacím spôsobom e, investované, a však my musíme presvedčiť našich ministrov e, aj dopravy, že však investície do Dunaja sa oplatia a myslím si, že tých 60,5 milióna, ktorú by komisia investovala do štúdia, však boli prepadnuté peniaze a lepšie by sa boli použili na to, ako hovoril pán e, Teurer, keby sa to investovalo smerom k, pre mladých v Dunaj Dunajskom e, regióne. Predseda pani Lochbilder e, vám chce položiť otázku. Súhlasíte? E, tak pani, máte 30 sekúnd na položenie otázky. Vy ste povedali, že je nutné zabezpečiť lepšie Mm, dopravné prepojenie e, cez vodné cesty a zároveň hovoríte o, e, o životnom prostredí. Tak ako si tieto dve veci predstavujete práve tam v tej časti Dunaja? Ďakujem pekne pani kolegyňa Lochbiller. Naozaj, že v stratégii pre Dunaj sú viaceré protirečenia. Na jednej strane treba dosiahnuť životné ciele životného prostredia a zároveň podporiť eh, tie eh, ekonomické ciele. E, ktoré vlastne často aj ničia. A preto som chcel povedať, že nie je možné za každú cenu dosiahnuť mobilitu, pretože lode, ktoré e, sa tam e, prepravujú, musia sa prispôsobiť rieke a nie rieka im To myslím si, že keď sa nám podarí toto dosiahnuť, tak to bude v poriadku, ale ekologizácia je rovnako dôležitá ako ekonomické faktory. Predseda, ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za vašu odpoveď na modrú kartu. Týmto sme uzavreli rozpravu a prejdeme k časti Catch the Eye. Teraz už dám slovo kolegovi Vidalovi Kvadrasovi, ktorý bude teraz predsedať rokovaniu a asi bude lepšie, keby ste sa obracali na neho s vašimi očami, aby naozaj ste, ste aj zachytili jeho oko, keďže e, chcete získať slovo v rozprave. Tak e, vidím, že viacerí sa hlásili o slovo a myslím, že to súvisí asi s dĺžkou, e, s dĺžkou Dunaja, že Dunaj je dlhou riekou. Takže sa nečudujem, že je tu mnoho záujemcov o, o diskusiu. Bueno. Bien, vamos a pasar entonces al turno de KCI. Takže teraz eh, začneme s postupom Catch the Eye. Takže teraz dávam slovo pánovi Mesarošovi na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, Dunajský región v posledných rokoch prešiel cez hlboké zmeny. A teraz by sme mali nájsť riešenie na súčasné výzvy. Myslím napríklad na Strednú Áziu, E, pretože e, Dunajský región môže prispieť k cieľom EÚ. Ekonomický rozvoj, konkurencieschopnosť, e, riadenie životného prostredia, ďalej doprava, tam sa môžu vytvoriť nové uzly. To všetko treba posilniť. Mali by sme zlepšiť infraštruktúry aj vďaka alternatívnym zdrojom, aby e, bola energia ešte prístupnejšia. A potrebujeme aj posilnenú spoluprácu. Dunaj a celý región Dunaja sú veľmi dôležité pre život EÚ. Mám tu na mysli veľké možnosti výskumu. A Vďaka tomu všetkému by sa mal Dunajský región dostať do centra EÚ. Ďakujem. Teraz má slovo na jednu minútu pán poslanec e, Šogor. Ďakujem, pán predseda. Dunaj spája mnoho krajín. Napríklad aj také regióny ako Transylvánia, a um, to sú regióny, ktoré zaostávajú za vývojom ostatnej Európy, čiže ten Dunajský región by mohol symbolizovať solidaritu a koheziu v celej EÚ. Mali by sme považovať stratégiu e, Dunajského regiónu ako jeden z aspektov koheznej politiky, e, ktorá sa, pra, ktorá sa realizuje v tejto skupine krajín. Teraz musíme dať konkrétny obsah tejto stratégii ktorá môže viesť ku koordinovanému rozvoju všetkých týchto krajín. Bolo by pozitívne, keby sme znova porozmýšľali o prioritách koheznej politiky, aby potom z dlhodobého hľadiska eh, naši občania videli pozitívne dopady investícií a veľké úspechy dosiahnu práve tie krajiny, ktoré sa budú podielať na tieto stratégie. Ďakujem, pán Šogor. Teraz má slovo pani Cikau na jednu minútu. Ďakujem za slovo. Uznesenie z 15. februára 2011. V tomto uznesení sa žiadalo, aby komisia e, pravidelne informovala parlament o úspechoch a pokrokoch v aplikácii, realizácii e, tejto stratégie, európskej stratégie pre Dunaj a takisto o projektoch, ktorých financuje EÚ v tomto regióne. Ja by som chcela položiť otázku na komisiu. E, kedy e, zverejní svoju prvú správu? Pretože vy ste povedali, že bude publikovaná na budúci rok a potom aktualizovaná každé dva roky. Takisto by sme chceli vedieť, takisto bolo dobre, keby Európsky parlament organizoval spravidelné stretnutia ohľadom e, tejto stratégie. Vždy sme hovorili o prioritných akciách, e, ktoré treba koordinovať s členskými štátmi, ale nie všetky členské štáty majú projekty pre, e, re, pre tieto projekty, pre tieto priority. Čiže my chceme požiadať členské štáty, aby e, zaradili do sektorových a operačných programov strategické projekty, ktoré spadajú do Európskej stratégie pre Dunajský región. A e, pre budúce obdobie žiadame o rozpočtovú položku pre e, túto stratégiu. Teraz má slovo pán Pirkanen na jednu minútu. Pán predseda, Myslím si, že keď sa pozrieme na Dunaj, keby sme ho vnímali len ako hospodárskú oblasti, tak si myslím, že je potrebné pri tvorbe spoločného projektu tu je, jednotlivé časti takého projektu by mali byť doprava, e, priemyselná politika, cestovný ruch a podobne, ale budeme mať úspech len vtedy, keď budeme mať takú stratégiu, kde sa všetky tieto projekty aj splnia. Preto by som tu chcel navrhnúť, že podobne ako sme pripravovali e, iný ko- ko- koridor, keby bol vymenovaný nejaký koordinátor, ktorý trošku by nejakým spôsobom koordinoval koordinoval prípravu jednotlivých národných e, plánov e, e, zúčastnených členských štátov. Tu by som možno, že mal jednu otázku aj na pána komisára z hľadiska realizácie toho Dunajského koridoru či by sa to nedalo napojiť aj na stratégiu celú dopravnú stratégiu Európy spolu prepojiť s stratégiou Dunaja. Gracias, Ďakujem, pán Cortés má slovo. Vážený pán komisár, ja by som chcel najprv zablahoželať e, výboru pre rozvoj a takisto aj Európskej komisii k tejto stratégii. Tie ciele, ktoré ste spomínali, pán e, komisár, sú prioritné nielen pre občanov Dunajskej nížiny, ale aj pre všetkých občanov EÚ. A chcem vás povzbudiť ako zástupca parlamentu, aby ste pokračovali v tejto stratégii ako napríklad v v iných prípadoch, napríklad e, región Kantábria, ehm, nezamestnanosť mládeže sa zhoršila a tento typ e, stratégie je možnosť pre budúcnosť. Ďakujem, pán Cortés. Teraz dáva slovo na jednu minútu pánovi Luanovi. E, Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, Stratégia eh, pre Dunajský región môže priniesť veľmi dôležité pozitívne dopady pre tento región. Žiaľ, v súčasnosti však vidím veľa závažných problémov na to, aby sme vedeli využiť všetky možnosti, ktoré ponúka stratégia zabezpečiť e, teritoriálnu koheziu v Dunajskom regióne, by sme mali zaručiť dostatočné financovanie, keďže komunitárne zdroje sú obmedzené a e, keďže absorpcia európskych fondov je veľmi nízka, aspoň zatiaľ, tak si myslím, že členské štáty aj komisia by mala vyvinúť ďalšie snahy aby sa dosiahla lepšia absorpcia európskych fondov, tá teda využitie európskych fondov a aby e, sa priťahol aj kapitál zo súkromných strojov. Práve takto sa Dunajský región stane dôležitý motor našej ekonomiky a stane sa e, hlavným e, faktorom stability a rozvoja v EÚ. Ďakujem. Teraz má slovo pán Paška

preto musíme ekonomický a rozvojový potenciál dunaja posudzovať pragmaticky ale aj veľmi citlivo. ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz má slovo na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, vážení ako maďarský europoslanec som veľmi rád, že sa o tejto téme hovorí aj v Európskom parlamente. Ehm, som veľmi rád aj preto, lebo zatiaľ všetci, čo vystúpili, hovorili v prospech tejto stratégie. A tá, podľa mňa táto stratégia je zásadná preto, aby sa región ešte viac zasadil do Európy a aby sa tu vytvárali zamestnanecké miesta. Je to jedna z naj, jeden z najdôležitejších regiónov EÚ, hlavne, kvôli, hlavne pre rozvoj. A vďaka tejto stratégii jednotlivé krajiny budú môcť vytvárať rôzne projekty. A teraz bude možné urobiť ďalší krok aj za hranice EÚ som veľmi hrdý, že maďarská vláda urobila všetko preto, aby podporila túto stratégiu. Teraz eh, bola vypraco- bol vypracovaný zoznam konkrétnych projektov, ktoré budú môcť realizované. Ďakujem, pán Banky. Teraz má slovo pani Kalembach. Pán predseda, pán komisár, dnes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 sa dá hovoriť e, veľa pozitívneho o tejto stratégii, pretože sa to týka viac ako 150 miliónov e, občanov, že to viac ako 50 projektov a myslím si, že je dôležité zabezpečiť dobrú spoluprácu aj na úrovni jednotlivých členských štátov a jednotlivých e, obcí, regiónov. Avšak kam sa táto stratégia ešte nedostala, to je k ľuďom. Myslím, že Ehm, aj v, mali sme v, na Dolnom Rakúsku aj konferenciu na túto tému, kde sme sa snažili do pozornosti dať práve občana. Takže sa teším, že táto stratégia sa bude rozvíjať aj ďalej, ale je dôležité, aby si získala práve aj tú občianskú spoločnosť, pretože potrebujeme účasť tohto regiónu, aby chápal, že to je ich projekt a my Dunaj potrebujeme, potrebujeme ho využiť aj na dopravu, ale to sa nám môže podariť len vtedy, keď sa nám podarí zohľadniť prírodné prostredie a ekológiu. Predseda, ďakujem pekne. A napokon pani Bazesku. Ďakujem, pán predseda. Dunajská stratégia bola pre mňa vždy dôležitou témou už od vtedy, keď som e, vlastne predložila svoju kandidatúru e, za európsku poslankyňu do Európskeho parlamentu. E, táto stratégia nachádza koordinované odpovede pre životné prostredie a dopravu. Vďaka tejto stratégii Ehm, sa e, tento región stáva veľmi dôležitým. Jeden z, regiono, jeden z projektov je e, most v Kalafát v Vidine, ktorý bude dokončený v roku 2013. Ďalší projekt bol e, otvorený, sa začal v roku 2011 a povedie k zvýšeniu cestovného ruchu v Dunajskej delte. Čiže to je veľa um, dôsled, dôkazov na to, ako sa zvyšuje spolupráca v tomto regióne, ale sú to aj isté slabiny, čo sa, najmä čo sa týka e, finančných prostriedkov k dispozícii. Budúci rozpočet EÚ by mal zaručiť financovanie, ktoré bude venované iba tomuto, projekt, iba tomuto projektu. Ďakujem pani Basesku. Teraz sme ukončili postup CatchDI. všetci členovia na zozname Každý aj vrátane Španielov, pochádzali e, z krajín, kde vládli Habsburgovci kedysi. Vlastne tým pádom vidíme, že um, Európa je skutočnosťou s dlhou históriou. A nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Oops. Thank you very much, Mr. President. Now I... Ďakujem pekne, pán predseda. Už nemusím mať slúchadla, som, cítim sa slobodný. Chcel by som zareagovať na štyri hlavné témy, ktoré tu rezonujú v tejto rozprave. Manažovanie, financovanie, životné prostredie, transparencia, demokratický dohľad a zaobchádzanie s mladými ľuďmi. A samozrejme ďalšie dôležité témy, ako je implementácia. Chcel by som vám poďakovať za príspevky a prípomienky. Je veľmi zriedkavé, keď človek cíti taký, takú podporu našej spoločnej práci. Isté tu všetci veríme, že Európa potrebuje stratégiu pre podunajskú oblasť, Európa má čo ponúknuť a zatiaľ ešte len začíname si uvedomovať potenciál, to, čo môžeme dosiahnuť v tomto makroregióne, makroregionálnym prístupom v tejto oblasti. Tak ako to už pán predseda povedal, máme spoločnú históriu a dúfam, že máme aj spoločnú budúcnosť. Tomu verím. Dovolte mi pokračovať a odpovedať na otázky pána Matulu Cabajdyho a ďalších v oblasti manažmentu a financovania životného prostredia. Podľa mňa by bolo veľmi dôležité, keby sme do 22. 3. novembra dos, dosiahli výsledok e, v rokovaní s parlamentom o viacročnom finančnom rámci, ale to bude iba začiatok. Ak chceme byť úspešní v týchto úsiliach, bude dôležité rozvinúť úzku súčinnosť s členskými štátmi EÚ, s regiónmi EÚ a budeme musieť si naplánovať spoločne, aké budú kľúčové projekty, na ktoré sa zamerať pod hlavičkou Dunajskej oblasti. Ak by boli fondy, finančné fondy účelovo viazané, to by bolo výborné, ak by sa to stalo už teraz, ak by, ak by sme mali zoznamy projektov pre Podunajskú oblasť a už by mali aj pridelené účelovo vyčlenené finančné prostriedky v kohezných fondoch na ďalšie obdobie, to by iste veci pomohlo. Komisia sa pokusí využiť fakt, že už teraz máme zahrnutý tento prístup k návrhu kohezných politik, politik súdržnosti. Máme to v partnerských programoch, máme to zachytené v operačných programoch. Čiže otázka, na ktorú, ktorú žiadajú odpoveď pani Torena Matula, čo môže komisia urobiť pri príprave týchto projektov, odpoveď znie, že môžeme sa zaangažovať už vo fáze koncipovania partnerských dohôd a prostredníctvom spoločného manažmentu a spoločného strategického rámca. V rozprave tu zaznelo, že niekoľko členských štátov nedokáže absorbovať európske fondy dostatočným spôsobom a že to nie je žiaduce. Nie je toto najlepšie. Bolo by to výborné, keby sa dali tieto fondy absorbovať lepšie, pretože by vznikla synergia. Možno ak by sme pomohli dodato, dodatočnú odbornú pomoc tým členským štátom, ktoré majú zjavné problémy s využitím európskych štrukturálnych fondov, to by mohlo takisto veci pomôcť. Zameriame sa na to a myslím si, že je to i spôsob, s ktorým sa vysporiada nové nariadenie o um, rozpočtových pravidlách a prostredníctvom tohto nariadenia by sme mohli dosiahnuť lepšie výsledky v budúcnosti. Čo sa týka životného prostredia a dopravy. Je to vždy kľúčová otázka, ako vyvážiť ekologické otázky a potreby splavnosti tejto veľkej rieky takej veľkej rieky, ako je Dunaj. Súhlasím s tými, čo povedali, že musíme využiť nezávislých odborníkov. Komisia vždy takto pristupuje k podobným otázkam, ale i pripomienky občanov. Chceme sa ich spýtať, ako by oni chceli vyvážiť ekologické aspekty a otázky potreby e, prehlbenia alebo rozšírenia splavnosti rieky. Tu na treba zaangažovať národné a regionálne parlamenty a občanov do pripomienkového konania nie len pre vyššie spomenuté, ale aj preto, že Európska únia dobrou implementáciou podunajskej oblasti môže dosiahnuť viac než jednotlivý konkrétny región. Zaznelo tu, že by sme sa mali viac orientovať na mladých tu s vami plne súhlasím. V Európe je nezamestnanosť a mali by sme sa pozrieť na to, ako by mladí dokázali benefitovať z profitovacíchto programov. Naša prioritná oblasť číslo 7 sa sústreďuje presne na túto vec. Ako zapojiť univerzity, ako vytvoriť eh, magisterské a ďalšie PhD programy, kde, kde by sa mohli študenti, výskumníci a praktici e, realizovať. Bola by to príležitosť pre mladých ľudí a vytvorenie ďalších možností štúdia v súvislosti v tejto tematike. Čo sa týka otázky položenej v súvislosti s Dunajskou vodnou cestou a ako koridorom je v sieti TEN, to znamená, že bude to prioritný projekt, keďže je v sieti TEN aj v budúcom ročnom výhľade finančnom. A posledná séria otázok sa týkala na toho, ako budeme nahlasovať, e, podávať správy o tom, čo sa deje s podunajskou stratégiou. Ako som povedal, teraz posudzujeme prvý rok, posudzujeme to, čo sa realizovalo zrealizovalo v poslednom období, v ostatnom období a ubezpečujem vás, že správa bude pripravená e, v dostatočnom predstihu pred polovicou budúceho roka, tak, že budeme môcť čerpať skúsenosti do ďalšieho obdobia a pripravíme aj retrospektívu toho, čo sa udialo a čo by sa dalo urobiť v budúcom období lepšie, aby to bolo inšpiráciou pre podunajskú stratégiu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Teraz ďalším bodom programu bude výročná správa o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2011.